Okay, colleagues, let's get started. Začneme kolegovia. A to tak, že vítam všetkých kolegov a buďme si prosím vedomí, že tu máme v prítomných veľmi mladých, veľmi mladú občianku, ktorú najkrajšia, ako som za dlhú dobu videla, SAD má extra hlas a zaslúžia si to dnes. Buďme veľmi, veľmi teda uh, rešpektujúci návrh. Poďme priamo stretnutiu koordinátorov téma číslo 1 bol program na 1. novembrové plénum. Koordinátori sa dohodli na stanoviskách k nariadeniu Brusel 2, Brusel 2a. Dva návrhy spojené e, s Marakešským dohovorom Legislatívnym výborom je výbor Júri. Rozhodli sme sa pre stanovisko. Priradilo sa to EPP. Zeleným, pardon. A smernica EPP. K tým spochybňovaným odporúčaniam prijali sa vo forme, ktorú som navrhovala s nejakými doplnkami a s nejakými úpravami. Pokiaľ ste o b témy, výsledky sa oznámia písomne. Bolo tu toľko vecí, že si ich musíte pozrieť podrobne. Správa e, e, týkajúca sa dvoch tém prebehla ústne. Mala som stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu k vypočutiu z júna a hovorila som tiež o stretnutí CCS s kolegium z minulý týždeň v Štrasburgu. Pokiaľ ide o verejné návštevy a ďalšie návštevy v, v, v, v prvú polovicu 7, roku 17. Napríklad e, e, téma boja proti diskriminácii, Eh, absencia štátneho občianstva, rôzne možno formy diskriminácie a znovu nastolenie dôvery eh, občanov v európsky projekt. Veľmi pozitívne. Teším sa na všetky tieto vypočutia. Na začiatku v roku 2017. Ďalšie návštevy do Španielska, pokiaľ ide o, o nezvestné deti. Takisto otázka sociálnych čísel, čísel sociálneho kódov sociálneho poistenia týkajúce sa cezhraničných vzťahov, e, pokiaľ ide hlavne o deti. Takže naozaj sa o tom musíme dozvedieť viac. Pokiaľ ide o fracking, frakovanie, táto petícia sa diskutovala v júli a ako následný bod koordinátori sa rozhodli vytvoriť stanovisko, ak tu bude správa z vlastnej iniciatívy, či už z Envy alebo z ITRE. Pokiaľ ide o portál PETI, rozhodli sme sa Ktokoľvek, kto potrebuje informácie, môže ísť priamo e, na sekretariát kvôli informáciám. Toľko z mojej strany. Teraz môžeme prejsť k programu na dnešok. Najprv tu máme hlasovanie k stanovisku, pokiaľ ide o situáciu e, základných práv v EÚ v roku 2015. Dúfam, že všetci tu máte hlasovacie kartičky. Výborne. Prejdime k priamo k hlasovaniu. Kompromis A. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 27. Za. Ten vypadáva, máte pravdu. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Vy ste nehlasovali? Uh, the machine doesn't work. Let's see. Okay, then you have to indicate. Musíte aspoň hlasovať rukou. Aj tak hlasovanie znamená, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis B za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preverme si to. Everybody voted? Prosím, hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis C za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Štyridsaťpäť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis D za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 55 za. Proti? <clears throat> Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 56 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 57 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis, kompromis E za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Šesťdesiat osem za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis, e, kompromis F, prepačte, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 77 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 79, chcete si preveriť 78? Preveríme si 78. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 79 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 80 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ja sa milím, je to prijaté, ale preverme si pre istotu 81. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 82 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis D. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 87 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 88 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 89 za Proti? To si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 90 za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Pozmienci návrh, alebo teda kompromis H. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis I za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Toto si preverme, 101 si preverujeme. Vote is open. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. 102, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 103 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 104 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Trojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Jednotka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 5, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Šestka, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Sedem, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Osem, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 9. Kto je za? Deviatka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Desiatka za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Jedenáct za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Dvanáct za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Trináct za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromisný pozmeňovací návrh je za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 18. No, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Záverečné elektronické hlasovanie. The vote is now closed. Končím hlasovanie. Prijaté e, s veľkou väčšinou. Ďakujem pekne. Nezabudnite si svoje hlasovacie karty v prístrojoch. takže tí, ktorí ne, budete v miestnosti, nech sa páči, keby ste sa vzdialili z miestnosti pomerne, teda <laughs> čo možno najrýchlejšie. So, the next item on the agenda. Nasled Nasleduje e, e, návšteva zisťovacia e, na Slovensku, ktorá sa konala 19. až 22. septembra tohto roku, takže pred niekoľkými týždňami. Toto je vlastne ústná správa a neskôr samozrejme bude vypracovaná k tomuto správa. Niekoľko slov, aby som vás informovala E, že sme pricestovali do Bratislavy e, na Slovensku a táto e, misia zisťovacia sa konala na základe petície už z 2012. Bola pripravená komisiou a tiež vychádzala z, z tej štúdia. A išlo tam o preskúmanie záležitosti využívania finančných fondov EÚ v ústave dlhodobého pobytu pre e, ľudí s postihnutiami. Bola to e, efektívna, krátka návšteva a všetci, všetky zúčastnené strany sa aktívne zúčastňovali, mimovládne organizácie akcie pre e, postihnuté osoby zo Slovenskej republiky a aj e, e, riadni zamestnanci tam, pracovníci v, teda z managementu a v tých jednotlivých organizáciách nám poskytli svoj názor. Tri typy zariadení sme navštívili denný stacionár, potom zariadenie ako taká malá kvázi čajoveňa a Mm, videli sme teda, ako takéto zariadenie môže e, vyzerať. Tiež sme mali možnosť navštíviť dlhodobý e, ústav so 130 klientmi, ktorí tam viac menej celý svoj život žijú v e, tomto zariadení v izbách po troch, štyroch. Mimovládne organizácie konštatovali, že takéhoto druhu služby e, poskytované spoločnosťou sú veľkou e, raritou a e, je potrebné z tých inštitucionálnych zariadení sa postarať o zveľadenie zariadení komunitných Takže toto je dlhodobá záležitosť, ale postup, e, e, teda niečo sa tam deje, ale veľmi e, je to pomalé z nášho pohľadu aj z pohľadu zúčastnených strán. Takže je tam treba ešte toho veľa urobiť, aby sa zabezpečil nezávislý život pre ľudí s postihnutím. Pokiaľ ide o právne e, záležitosti ľudí s postihnutím, v júli tohto roku bola prijatá nová legislatíva, ktorá teraz umožňuje e, postup opätovného zavedenia práv pre ľudí, ktorí boli zbavených svojich práv vzhľadom na svoje postihnutie v minulosti. E, takže toto teraz, na tom sa pracuje je, aj pokiaľ ide o občianský eh, zákonník, eh, ľudia eh, z postihnutiami. Zatiaľ tieto práva nemajú. Je to v eh, protiklade s eh, článkom 11 eh, konvencie OSN. Aj hm, práva na súkromie ľudí s postihnutím žijúcich v týchto zariadeniach a, hm, ich prístup hm, k tovarom a trhom. Tam treba tiež konštatovať, že to tempo je veľmi pomalé. Ich deinstitucionalizácie. No dnes e, menej než 10 e, z tých 861 e, zariadení na Slovensku splňa podmienky a preto potrebujeme viac zariadení, a teda viac pokiaľ ide o sociálnu inklúziu ľudí s postihnutím na Slovensku. Musí tam veľa urobiť aj vláda Eh, a týchto ľudí s podstihnutím treba zapojiť do spoločenských eh, procesov, pretože eh, poznáte heslo, že nie je nič možné urobiť bez nás. Tá zodpovednosť je tiež na Európskej komisii, eh, vychádzajúc eh, z eh, feedbacku veľmi aktívnych mimovládnych organizácií pre ľudí s postihnutím, aby došlo k zmenám, pokiaľ ide o čerpanie tých fondov pre ľudí s postihnutím. Teraz sa čerpajú na účely deinštitúcie inštitucionalizácie a musí tam dôjsť skutočne k zmene paradigmy aj v rámci inštitúcií v Slovenskej republike. Slovenská vláda tiež prislúbila, že nás bude pravidelne informovať písomne o celom postupu AKP a o procese deinstitucionalizácie a že sa vynasnaží e, urobiť e, E, všetko, čo bude v e, jej silách na urychlenie tohto procesu v týchto e, komunitách. A v novembri na stretnutí sa o tom bude ďalej diskutovať. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto navštnami na Slovensku a tiež sa veľmi chcem poďakovať sekretariatu, najmä Rite Tienes, ktorá urobila všetko v rámci PERI, príprav tejto návštevy a aj následne. Takže ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem aj kolegom, špeciálne ďakujem Pálovi, ktorý nám veľmi pomohol nielen e, získať prístup k tým ľuďom, s ktorými sme sa e, chceli stretnúť, ale tiež, že sme získali veľmi pekný obraz o e, Bratislave ako európskom meste. Takže pre tých z vás, ktorí ešte Bratislavu nenavštívili, využite príležitosť, že je slovenské predsedníctvo snažte sa navštíviť Bratislavu. Takže týmto prejdem k prvej petícii 694 2015 F. Stratia Kambúry z 109 podpisov. E, ide o údajné porušenia práv únie e, európskych dohôd v súvislosti so zadaním zákazky na rozvoj veľkej plochy pozemku v areáli bývalého letiska Elenikon v Atike. Vítam e, predkladateľa petície a dávam mu slovo. Tu ste, nech sa páči. Žiadali ste tu informácie. Povedala som, že na dvoch z vás máte, máte 5 minút. Každý má 2,5 minúty. Tak začne pán Prasas, ktorý začne. Takže začnite, prosím. Máte slovo. Ďakujem, dámy a páni. Naša petícia sa týka eh, sa týka 620 eh, hektárov pláže v Atenskej oblasti určité modifikácie predstavujú vlastne e, hlavne ale environmentálny škandál. V roku 2010 e, naša krajina bola podriadená ekonomickému dozoru a tuto, tomto priestore začala prebiehať e, privatizácia bez toho, že by sa zohľadňovali environmentálne dopady. Keď chceme pochopiť tento problém, treba povedať, že že, že e, na jedného obyvateľa pripadá 2,5 e, metra štvorcového zelene. Obrovské investície, pričom ale možno povedať, že e, potrebných je, sú 3, 3 miliardy eur, takže tu sa musí toho ujať e, e, prokurátor, ktorý je tu zodpovedný. Musím sa poponávať, e, mám málo času. Čo chcem povedať je toľko, že mali by ste prísť do ATEN, aby ste pochopili rozsah katastrofy, ktorá sa udeje, ak sa spustí tento projekt. Poručenie článku 500 e, európskych zmluv rovnako tiež porušenie princípu transparentnosti, rovnakého prístupu, e, ktorý prevážuje v Európskej únii. Tiež sa modifikovali podmienky sú e, do dohody. Tu je riziko porušenia práv, ak poznámka tlmočníkov, ak bude e, rečník takto ďalej čítať právnický text, nie je možné to tlmočiť. Dôležité je e, rýchla, e, rýchle riešenie konkurencie. Modifikovali sme podmienky pôvodného prístupu. Kupcom sme vnútili kúpne podmienky na 90 rokov. kupci museli e, e, kupovať od anonimnej spoločnosti Eliniko v rozpore s úvodnými prísľubmi. 80 zostalo majetkom štátu. Súčasne tu boli finanč, e, daňové úľavy, ktoré sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Takisto sa pred, e, vychádza z vytvorenia legislatívneho aktu, ktorý má upravovať fungovanie tohto celého priestoru. Takže je tu špeciálne tiež predpis, ktorý kupcom e, umožňuje e, podľa povolenia, podľa toho článku e, postaviť kasíno. Článok 8 ale však hovorí o verejných službách, ktoré by mali uvítať tieto inštalácie. Takisto e, sú tu nevyuveriteľné práva e, kompenzácie v prípade e, pamiatok, ak by tu boli tiež možnosti znečistenia pôdy. Nemôžem ďalej e, pokračovať. Ďakujeme vám pekne. Pokračuje vaša kolegyňa, nech sa páči. Vážení poslanci, kvôli zadlženosti naša krajina neustále musí porušovať európske práva. Je nutená tak robiť podmienky e, e, predpokladali predať letisko Eleniko. Je to porušenie e, medzinárodných dohov- dohovorov, najmä Arhuského dohovoru. Nevieme, ako k tomu vlastne mohlo dôjsť. Evaluačný proces tohoto priestoru ide v rozpore s celou tou legislatívou, pretože sa nepodarilo nájsť iný typ legislatívy. Tento projekt je proti všetkým eh, plánom eh, územného rozvoja Atén. Prijal sa špeciálny zákon, na pokračovanie v tomto podniku, kde sa napríklad ale nerešpektuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý v tejto veci prijal rozhodnutie. Tento zákon 462 definuje využitie plôch a pôdy. Ide však o biodiverzitu, životné prostredie, ktoré sú tu e, týmto zákonom ohrozené. Bolo potrebné vytvoriť štúdiu, kým sa tento zákon pripravoval. Tu sa zamýšľali alternatívne e, riešenia, takisto konzultácia s občanmi, takisto sa tá porušuje smernica o ochrane biotopov. Vidíme tu, že tu je pobrežná línia, ktorej sa týka tento návrh zákona. Zmeny využitia pôdy majú tiež na e, konsekvencie Rada by som vám poskytla štúdiu, ktoré, ktorú zrealizovalo Grécky e, úrad námorných štúdií, kde ide o ekosystémy, biodiverzitu, ktoré, treba za, e, e, ktoré hovoria o tom, že podľa ktorých by táto oblasť mala byť súčasťou Natúry 2000, ale tak sa neudialo správa námornej správy hovorí o tom, že je to hotspot biodiverzity, ktorý treba chrániť. To, čo sa zamýšľa, je v rozpore so smernicou o kvalite vody. Ide o to zabezpečiť dobrú kvalitu e, vodných zdrojov. Vidíme tu však, že návrh zamýšľaný ide v rozpore s tou to smernicou. Tretie porušenie je porušením v e, dohovoru z Florencie. Vidíme, že e, e, to zamietnutie to bude znamenať zničenie zálivu e, Solúnskeho. Poznámka tlmočníkov, e, čítané, čítaný text je nepretlmočiteľný. Takisto sú tu archeologické elementy, aby sme e, dokončili práce. To, čo sa robí v tejto oblasti, pani predsednička poznamenáva k rečničke, upozorňuje na to, že hovorí prirýchlo na to, aby mohla byť tlmočená. V každom prípade je, takisto ju žiada o to, aby ukončila svoje úvahy. Prekročili ste 5 minút. E, dám len jednu vetu. Atény nepotrebujú takúto inštaláciu ani kasíno. Tento región e, táto oblasť sa volala vždy Eliniko. Mali by sa, mali by sa rešpektovať všetky potrebné podmienky. Ďakujeme. Uh, we will give the floor. A teraz dáme slovo komisii. Je vais brièvement adresser certains points. Ďakujem, pani predsednička. Uh, uvediem nejaké ekologické fakty, skôr než odozdám uh, ďalším kolegom slovo, ktoré budú vodiť o hospodárskej súťaži. Komisia všetko zobrala do vedomie, všetko, čo bolo oznámené a musím, môžem garantovať, že plne s vami súhlasíme, pokiaľ ide o význam e, tohto návrhu projektu, ktorý je v tejto oblasti e, hodlaný. Chcel by som niečo však vysvetliť. Najskôr ekologické zákonodárstvo EÚ sa neuplatňuje alebo neplatí pre podpis zmluvy e, so súkromným podnikateľom. A takisto preto nemôže komisia e, ovplyvňovať nejaký, nejakým spôsobom takéto plány či projekty, ktoré sú e, určené na realizáciu na, v priestoroch bývalého letiska. To je úlohou vnútroštátnych orgánov. Komisia samozrejme dá pozor na to, aby e, boli dodržané všetky ustanovenia ekologické legislatívy, vrátanie stanovisk príslušných orgánov. Teda poprvé, najskôr ide o, o posúdenie vplyvov na životné prostredie e, podľa príslušných ustanovení z roku 2011 e, a to pred vystavením konečného povolenia pri tejto príležitosti posúdia orgány, či majú k dispozícii všetky potrebné podklady, informácie, ktoré majú byť súčasťou správy. Um, a grécké orgány budú musieť urobiť práve takéto posúdenie a vrátanie EIA. Ak sa ukáže, že majú, môžu byť projektom ohrozené priestory siete Natura 2000, E, bude potrebné ďalšie e, konanie a ďalšie hodnotenia. Ide o to, aby sa konkrétne ukázalo, či takéto projekty sú naozaj v súlade e, v súlade s, so smernicou o ochrane habitátov. Pokiaľ ide o dostupné informácie, E, smernica číslo 42 sa v tomto prípade neuplatňuje, ale samozrejme, že budeme dohliadať a pozorne sledovať ďalší vývoj, pretože e, grécké orgány, ktoré boli kontaktované, sa vyjadrili, že budú venovať tomuto projektu pozornosť. V tom prípade, že sa tu uplatní príslušná smernica, budú musieť grecké príslušné miesta podniknúť e, potrebné kroky. Bude potrebné analyzovať vplyv projektu na životné prostredie a je nevyhnutné e, si vziať tieto povinnosti e, skutočne k srdcu. Nie je možné Eh, dosiahnuť konečného rozhodnutia eh, bez eh, účasti greckých súdov. Takže to je všetko z mojej strany. A teraz odávam slovo pani predsedničky. Čo sa týka otázky žiadateľa, chcela by komisia vysvetliť, že pokiaľ ide o kontrolu štátnej pomoci, je potrebné, aby členské štáty nezasahovali do hospodárskej súťaže tým, že budú selektívne výhody poskytovať vybraným podnikateľom. Nie je úlohou komisie odhadovať, e, či bolo vhodné e, predať dané územia a e, spôsob, akým sú využívané. Komisia nebude ovplyvňovať účasť na trhu. Musím však povedať, že na poskytnutie štátnej pomoci treba zároveň splniť 4 podmienky. Na to treba, aby opatrenie eh, bolo podporené, musí mať eh, podporný vplyv na eh, vývoj v štáte, musí mať konkrétny vplyv na vybrané firmy a musí mať a nesmie ohrozovať hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi. Ak tieto podmienky splnené nie sú, pomoc, štátna pomoc sa nesmie poskytnúť. Videli sme, že grecké orgány sa rozhodli predať pozemky bývalého Lincolnho uh, letiska, otvorili súťaž a rozhodli sa pre uh, development daného územia žiaden uh, z účastníkov súťaže sa nestiažoval, že by to bolo podvodné konanie. My sme sa venovali tomuto prípadu a sústredili sme sa na dve otázky v roku 2014, na otázky dvoch e, poslancov Európskeho parlamentu. Um, greckých úradov sme sa dvakrát pýtali v roku 2015 a začiatkom roku 2014 a 2015. Dostali sme odpoveď, na základe ktorých sme dospeli k záveru, že neexistuje skutočná potreba ďalej o záležitosť skúmať. Prečo? Pretože predaj verejného majetku v otvorenej, verejnej, otvorenej, transparentnej súťaži, kde dostal um, kde bol vyberaný najvyšší, um, najvyšší tender, znamená, že kupujúci nemá žiadne výhody. V tomto prípade komisia nedostala žiadne stiažnosti od ostatných uchádzačov alebo potenciálnych uh, E, konkurentov, že by išlo o podvod. E, nebol ani žiaden spor na národnej úrovni. Teda tieto konkrétne prvky ukazujú, teda mohlo sa aj stať, že by e, cena neodrážala trhovú cenu. Hovoríte o daňových úľavách či výhodách pre spoločnosť, ktoré sa predalo. E, my sme sa pýtali na vysvetlenie od greckých úradov a bolo nám povedané, že e, Lincoln SA po tejto privatizácii nezískal žiadne výhody, ani žiadne e, daňové výhody neboli poskytnuté developerovi. Veľmi pekne ďakujem. Máme tu aj zástupcov eh, greckých eh, orgánov, pán Grec Ursidis, eh, člen, ehm, poslanec greckého parlamentu, je tu zástupca gréckej vlády. Vítajte, nech sa páči, máte slovo. Maximálne 4 minúty máte. 3-4 minúty. Ďakujem. <clears throat> Vážení poslanci, zastupujem greckú vládu príslušný minister, čo e, veľmi zaujímavé, čo sme si tu vypočuli zo strany autorov petície, popisuje to, čo sa tu zamýšľalo, príležitosti transformovať e, túto oblasť sa stratila minulou vládou. Táto neúspela v transformácii e, tohto terénu. V roku 2015 sme nadviazali na predošlú vládu. Všetci e, súhlasia s tým, že situáciu sme zlepšili. Zasvetili sme miliardu prác do infraštruktúry, to sa nezamýšľalo v predošlých dohovoroch. Pritom to bola povinnosť pre, pre kupujúcich. Teraz tu máme podpis, aby sa potvrdil tento kontrakt. Ide o potvrdenie, či to bol legitímny kontrakt a od podpisu tejto dohody členovia vášej komisie, vášho výboru e, sa vyjadrovali k legislatívnej stránke, pokiaľ ide o naše úsilie. Podarilo sa nám uchrániť 51 tohto povrchu To isté platí pre pobrežné územie po šes, dĺžke 6 km. A tiež i pláž. Chcem zdôrazniť, že v rámci definovaných podmienok je tu snaha umožniť občanom inak pristúpiť, než eh, k územiu, než vozidlami. Umožňuje to investície značného rozsahu. Následne budeme sa snažiť otvoriť e, park všetkým e, prilahlým komúnám a vieme tiež, že nepochybne sú tu antické pamiatky, je tu veľmi vážny e, archeologický servis, tu je, sa píše, že treba nájsť riešenie počas 60 dní, ak sa nájdú e, antické pamiatky. Ale pravda je taká, že tá lehota je 110 dní. Archeologická služba má rozhodnúť. Ale je tu taký, taká určitá flexibilita, pokiaľ je 10 územia. Skutočný E, e, na územie je menšie než to, o ktorom sa tu hovorí. Netvrdím, že sú to malé zásahy. Je to veľmi výrazné, ale treba si zachovať zmysel pre realitu. E, pamiatky sú chránené, je tu určitá flexibilita, dajú sa modifikovať podmienky povrchu, pokiaľ ide o povrch väčší než 5 z, v zmysle dohovoru. Nie je náhodou, že tam je množstvo antických pa, e, pami, pamiatok, veľmi zaujímavé územie. My sa snažíme dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou životného prostredia na jednej strane a prostredím ako takým. To vytvorí pracovné miesta v regióne alebo v krajine, kde je to tak potrebné. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Teraz vyžívam našich poslancov dám slovo. Ako prvého mám tu pána Kunisa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Kolegovia, som tu v dvoch funkciách. V prvom rade ma zaujíma tá oblasť. Keď zvešíme tú mapu, tak je vidieť môj dom. Po druhé, prežívam priamo tieto e, obavy. Ako grécky poslanec v tomto okrsku veľmi dobre poznám problém. Dobre vnímam dôvody, z ktorých sa vláda e, rozhodla bol som členom tejto petície. Hovorím to preto, pretože výbor pre petície sa teší e, e, dobrej e, povesti, pokiaľ ide o greckú verejnosť. Takže vypočuli sme si argumenty predkladateľov, pokiaľ ide o rôzne porušenia práv primárneho či sekundárneho európskeho práva v e, oblasti environmentálnej. Chcem čo si povedať k slovám komisie a ku k slovám e, zástupcu gréckej vlády. Komisii môžem povedať, že to, čo hovoríte, nie je to presné. Vy tvrdíte, že sa tu platí iná smernica. To nie je pravda. Je tu dlhá história To, čomu sa chceme vyhnúť, je vyhnúť sa e, pr- problémom, ktoré po- popramenia ešte zo starej legislatívy, kde sa hovorilo o tom, že treba mať e, strategické e, kvalifikovanie životného prostredia. Ďalej komisia tvrdí, že sú tu určité otázky, ktoré sú v kompetencii gréckého e, súdnictva. Ale ja vám poviem, že keď autori petície hovoria, že sa porušil Arhuský dohovor, tak sa hovorí o troch pilieroch. Informácia, participácia, účasť, alebo teda použitie spravodlivosti. Zákon sa urobil tak, že sa zmenil charakter dozornej rady, ktorá je kompetentná za to, aby sa táto otázka neriešila Táto možnosť e, sa teraz e, zamietla. Teraz hovorilo sa o konkurencii a štátnom dlhu. Áno, evolúcia situácie znamená, že nikto sa už nemôže za, zúčastniť tejto, tohto tendra. Takýto je tu už precedens v Grécku. Modifikoval sa prístav, kde sa konštatovalo, že došlo e, k určitým oslobodeniam od daní a tu sa konštatovalo, že naozaj došlo e, k porušeniam. Podľa mňa treba akceptovať požiadavky autorov petície a môj návrh je ten, mnohých to zaujíma, tak ja navrhujem, Ide tu, aby tu bola prehlbená rozprava, aby sa išlo za rámec e, odpovedí, ktoré nám hovoria, či sú tie namietky e, validné. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά και ταυτόχρονα απίθανο να εκπροσωπεί ένας βουλευτής to je veľmi zaujímavé, ale aj neskutočné priam, že e, poslanec Európskeho parlamentu tu zastupuje vládu istého štátu. E, vláda e, predsa nepredstavuje legislatívu, to je u nás jasné že máme jasné rozdelenie právomoci a je trošku eh, mm, prekvapujúce, že vláda svoje kompetencie tu delegovala na eh, poslanca. Podľa mňa eh, to nie je v súlade s právom v Grécku tak toto postúpiť gréckému poslancovi. No dobre, ale je to už druhýkrát, čo sa grécka vláda nedostavila do tohto výboru. My sme vás e, pozvali, respektive pozvali grécku vládu v inom prípade. E, a aj tam sa grécka vláda nechala zastupovať a síce tiež poslancom. Už, e, dobre, a teraz k otázke štátnej pomoci. Komisia tvrdí, že sa zaoberá touto otázkou od roku 2014 a že neodhalila pritom žiadne problémy. Chcem poukázať na to, že e, existuje nový zákon, e, keď je prechod, je upravený prechod e, z akciovej spoločnosti na spoločnosť podľa súkromného práva v Grécku sa obvykle e, v tomto prípade 13 na DPH vyrúbi, potom ešte e, náklady na prevod tejto spoločnosti a potom ešte e, tá mm, pridaná hodnota spoločnosti sa musí e, zohľadniť a e, daňovo e, sa poskytnú teda nejaké daňové úľavy. Teda inými slovami povedané, existujú investori, ktorí kúpia spoločnosť a následne nemusia zaplatiť vôbec žiadne dane ani žiadnu daň z príjmov, ktoré boli docielené v tejto súvislosti. Čiže úplne daňové oslobodenie, tak povediac. A a to isté platí aj pre poistenie, pre podpisovanie zmluv a podobné veci. Čiže toto je veľký problém v Grécku. Pri predaji nehnuteľnosti sú splatné všetky tieto spomínané dane, ale tu tomu tak nebolo. Došlo k úplnému oslobodeniu akýchkoľvek daní. Čiže ak toto nie je e, nejaká e, skrytá e, štátna pomoc, tak potom naozaj neviem, čo tá štátna pomoc je. A pokiaľ ide o ten zákon, ktorý bol spomínaný, ide e, o zákon z 53., ktorý ešte stále e, platia, ktorý umožňuje tieto daňové úľavy. A o tomto zákone sa tu hovorí v súvislosti s prevodom majetku 66 e, z 30. teda z 53. to bol zákon o tých daňových úľavách. A je to trošku podobné ako v Írsku v súvislosti s tými obrovskými daňovými úľavami poskytnutými spoločnosti Apple. Takže pozrieme sa na tieto veci spoločne a potom uvidíme, že tu skutočne došlo k e, porušeniam zákonov. 28. mája som adresoval otázku komisii e, v súvislosti s týmto e, zámerom a, Pán Fajala povedal, že ak národné zákony sa domnievajú, že e, je tam štátna a pomoc, že sa informuje komisia. To je ale e, predsa neskutočné. Ja som tú otázku položila, aby ste sa vy opýtali, či e, tam sa takéto niečo deje v súvislosti so štátnou pomocou. Ten dotknutý členský štát predsa sám nebude takéto niečo nahlasovať. Tak sme hlasovali o, o tomto zákone, ten zákon bol schválený zákon mm, platí a komisia teda by mala e, konať. A k otázke environmentálnych aspektov, pani predsednička, aj túto otázku som položila, pán Vila mi odpovedal, neviem teda, či ste to čítali. a neviem vôbec, či hovoria jednotlivé generálne riaditeľstva z komisie medzi sebou navzájom. Čiže um, um, protiklade k tomu, čo tu dnes odznelo, e, to Eh, teda sa povedal, že je potrebné eh, dodržať všetko okrem tohto zákona aj skôr, než eh, tie práce vôbec boli schválené. Súhlasím, že je všetko potrebné skontrolovať ešte predtým, než sa práce začnú a môže sa konať aj kontrola priamo na mieste. Nasledovný návrh. Táto petícia by mala zostať otvorená, po prvé, a po druhé navrhujem, aby komisia sa Eh, skontaktovala eh, so zástupcom petečného eh, výboru a vybrala sa priamo na miesto a sondovala trochu, ako to tam vyzerá, aby si urobila obraz. A po tretie by komisia mala zohľadniť všetko to, čo dnes bolo povedané o štátnych pomociach a o daňových úľavách a vláda by k tomu sa mala vyjadriť my sme e, toto vždy pranírovali, pani predsednička. Ide tu o situáciu, ktorú mm, vlastne, ktorá Mm, sa týka aj veriteľov Grécka. My sme sa vždy proti tomu e, vyjadrovali, ale teraz e, údajne musíme takto konať, lebo e, je to súčasť podmienok, inak nebude vyplatených tých 1,2 miliárd. A to celé bolo tak veľmi rýchlo prehnané sa, prehnalo sa to teda cez, cez grécky parlament a tieto podmienky boli Grékom nanútené. A pri tomto prevode nehnuteľnosti si treba uvedomiť, že ide o obrovské, obrovské e, sumy. Takže chcem, aby si komisia sama urobila obraz a aby petícia ostala otvorená, aby sme o tom mohli ešte hovoriť, keď budeme mať všetky údaje. Takže ďakujem vám za vysvetlenie. Dám slovo ďalšej kolegyne. Ďakujem vám za slovo milí kolegovia, pani predsednička, tak ako všetci prítomní, by som vás chcela poprosiť, aby ste si na to dobre pozreli. Ide o oblasť, ktorá je tá najbohatšia oblasť Grécka. A ten, kto za menej ako 100 eur na meter štvorcový kúpi pozemok výborne dopadne. Na iných miestach je to oveľa viac, iní, iní za to platia oveľa viacej. Je to 2 až 3 tisíc. Máme ľavicovú vládu a na tomto mieste sa bráni, bránime tú najhoršiu koloniálnu dohodu, ktorú grecká vláda kedy podpísala nie, nejde o to, že, sa tu, že by sme sa tu zaoberali vnútornými vedeckými problémami, ale existuje zmluva, podľa ktorej má rozhodnutie štátna rada. A tá rozhodne mimo danej zmluvy. tomto prípade štát musí platiť, nech, nech štátna rada eh, ustanovila bez ohľadu na to, aké podmienky ustanovila štátna rada. Dnes hovoríme o petíciách, ktoré podávajú grécky občania, ktorí trpia a ich um, okolie, okolie ich obydlí sa jednoducho ničí. Teraz je len potrebné vydržať a nejako sa z krízy dostať. Mnohí greckí občania sa už obratili aj na súdy, uspredali množstvo petícií. Nejde o politickú otázku, ide o vyjadrenie občanov a pani predsednička ukazuje to, že sa musíme brániť proti tejto škandálnej zmluve tak občania tohto regiónu, občania krajiny. A chcela by som reagovať na slova komisie. Iba stručne. E, ako bol porušený e, dohovor z Arhusu? Áno, bol porušený. E, nekonali sa absolútne žiadne konzultácie, pani predsednička. Ako môže komisia povedať, že nedošlo k porušeniu tohto dohovoru? Ja sa tejto otázke venujem naozaj pozorne a už dlho a osobne môžem potvrdiť, že takéto konzultácie sa vôbec nikdy nekonali. Že e, stanovisko občanov vôbec nebolo zohľadené a musíme so znepokojením e, konštatovať a prizerať sa, ako e, ničia celé, celé štvrte, ktoré by mohli byť na úrovni samotných Aten. Ide tu aj o smernicu 2011-42. Nemala by komisia skúmať, či nedošlo k porušeniu tohto právneho ustanovenia, ak nebolo vypracované um, Neboli, neexistovali žiadne, žiadne štúdie, ktoré by uh, posúdili vplyv projektu na životné prostredie. Komisia skonštatovala, že k porušeniu európskeho zákonodárstva nedošlo. Nemohla by sa na to komisia lepšie prizrieť, aby naozaj zistila, či skutočne nebola smernica porušená? Prepačte, pani predsednička, že o tom hovoríme e, trocha rýchlej, dlhšie, než je obvykle, ale táto otázka pre nás mimoriadne dôležitá. Pred 15 rokmi ten istý investor mal rovnakú taktiku a tu sledovali, e, teda táto taktika sa uplatnila v, regi- v inom regióne, Marhusi, e, tam vybudoval tento investor obrovské nákupné stredisko a vtedy zničili celú jednu štvrť. Bolo to naozaj príšerné. E, mnohí to naozaj uznali a potvrdili, že takéto niečo sa stalo. A napokon e, záver bol taký, že e, práce boli vykonávané v rozpore so zákonom. A čo sa deje teraz? E, štátna rada sa rozhodla, že toto nakupné stredisko treba zbúrať, ale situácia sa opakuje. Ak teda nebudeme prísnejšie reagovať na takýchto ľudí, ktorí nechránia majetok, na čo sme potom vlastne tu? Potom otázka, či dochádza k narušovaniu hospodárskej súťaže. Na to neviem teraz odpovedať. Existujú však dôkazy, že niektoré zahraničné podniky e, sa tiež chceli zúčastniť tendra a vieme, ako to dopadlo. v medzinárodných súťažiach, eh, v časopisoch sa nachádzali aj teda správy o tom, eh, že eh, pravidla súťaže boli dodržané, že aj, ani v tejto súvislosti som nič nepočula zo strany komisia. Teraz sa už dostávam k záveru. Chcela by som sa vrátiť článku 107 a naň poukázať. Podľa názoru komisie po kontakte s greckými e, orgánmi, že nešlo o narušenie hospodárskej súťaže a to je znepokojivé a odpoveď komisie nie je uspokojivá. V Grécku došlo k škandálnemu odpredaju verejných statkov pani predsednička, milí kolegovia. Myslím si, že vzhľadom na všetko toto, ak máme túto petíciu uzavrieť, musíme na tom ešte pracovať, ale teraz musíme petíciu nechať otvorenú. Musíme ako nesmieme, nesmieme ohroziť váhu rozhodnutia nášho výboru a musíme sa lepšie prizrieť e, tým skutočnostiam, ktoré tu boli popísané. možno e, by bolo dobre e, predložiť ústnú otázku v pléne ohľadom projektu Eleniko. To bolo naozaj teraz uh, veľmi zanietené vaše vyjadrenie. Ja vám zaň ďakujem. Dávam slovo ďalším účastníkovi. Pani Mariáš. Ja súhlasím s tým, čo hovoríte ohľadom stanoviska gréckej vlády, ale chcem k tomu doplniť ešte toľko, že by som nechcela príliš obviňovať za e, kolegu, ktorý tu zastupuje stanovisko gréckej vlády. Bolo by to príliš tvrdé. žiaľ, v Grécku je situácia, kedy sa na tomto mieste nachádzajú e, celé tisícky utečencov. Pokiaľ ide o vládu, tá bola ešte v nedávnej minulosti proti tomuto projektu. E, bola za um, ochranu verejného záujmu, ale teraz e, sa dostala k moci nová vláda a svoje pôvodné postoje zmenila. tí, ktorí boli predtým eh, v opozícii, eh, o nich teraz sú občania presvedčení, že vlastne boli, boli z, z ich, ich strany zradení. Eh, k danej otázke sa vyjadrilo aj Ministerstvo spravodlivosti. Minister životného prostredia vydával, vydal viaceré vyhlásenia tvrdiac, že tieto um, investície uh, budú, sa určitým spôsobom vyrovnajú, tak aby bola dosiahnutá trhová cena, ale neexistuje žiaden plán. Vláda má pred sebou uh, rôzne prekážky a tie sa snažila odstrániť, ale v, napokon in, túto investíciu povolila. Nechcem uh, tieto sny nejakým spôsobom spochybňovať či ničiť, ale treba e, nájsť nejaké nové sny a treba nájsť e, inú cestu, ako podpojiť investície. Samozrejme, že e, aj súkromnými investíciami je možno riešiť otázku nezamestnosti, ale treba sa spýtať, za akých podmienok môžeme získať súkromné investície na boj proti nezamestnanosti. Ľudia to sledujú a mnohí sa cítia um, zastúpení práve touto petíciou. Um, je tu jedna vec, ktorá chýba. Je to územný plán. Územný plán nebol um, prijatý ani ústrednou vládou, ani regionálnou vládou. A teraz treba pokračovať v boji a, predísť e, nezákonným dohodám. A teraz zo pár slov, slov k pobrežnému regiónu. Zatiaľ som v žiadnom texte nevidela, že v hre je aj ochrana pobrežných vôd a pobrežných e, pásem. Nikde nie je uvedené, aké ochranné opatrenia majú byť prijaté. E, je nesporné, že bude ohrozená um, ekologická rovnováha a treba sa postarať o to, aby bola zachovaná. Za to sa zasadzujú grécky občania. Sú tu teda určité neošetrené miesta, na ktoré neslobodno zabúdať. A nesmieme na ne dať zabudnúť, e, najmä investorom. Teraz na záver. O akú cenu ide? E, cena je pomerne vysoká. Jediné, k tomu, čo k tomu viem povedať, je to, že význam investície závisí aj od ďalších záujmov. Ide o investíciu jednej jedinej spoločnosti a vieme, že tieto finančné prostriedky, ktoré e, sú k dispozícii, či budú k dispozícii na nákup, predstavujú iba časť celkovej investície, tak aby bol tento priestor rentabilný a slúžil aj verejnosti, aby jej prinášal úžitok, aby pritiahol a produkoval dane a ďalšie možnosti treba dať naozaj veľký pozor a dozrieť na to, aby to všetko e, sa dos- dalo, dalo dosiahnuť a nebolo to iba na úrovni snov. Ďakujem veľmi pekne. E, na tom sa nedá nič meniť. Thank you because it's refreshing now to not only to have a Greek committee but a European one. Please, the floor is yours. Je zaujímavé, uh, keď dostaneme nielen grécky výbor, ale vlastne európsky. Dám teraz slovo ďalej. To pani Spel... So, nevedela som, že hovoríte po grécky. Ja by som sa chcela poďakovať uh, predkladateľom za ich petíciu, za ich snahu uh, v rámci tejto témy Musím povedať, že my zelení máme veľ, veľa obáv, e, mnohé boli vyslovené. Ide o um, prob- problémy, ktoré sa týkajú životného prostredia, obavy e, týkajúce sa ekológie. Nechcela by som uvádzať na tomto mieste jednotlivé e, smernice, ale hodnotenie vplyvov na životné prostredie sa robí podľa smernice o, o, o habitátoch biotopoch. Treba analyzovať eh, biotopy, napríklad eh, ďal, ďal, jednotlivé vodné rastliny a podobne. Bolo by, je naozaj veľmi dôležité, aby sa robili takéto strategické hodnotenia vplyvu na životné prostredie eh, tak, aby boli dodržané regule EÚ. Myslím, že to ešte nenastalo a nezohľadnila to ani komisia. Ak som správne pochopila slova komisie, bolo povedané, že e, sa nič nedieje, že nedochádza k porušovaniu európskej legislatívy, ale to nestačí. Nestačí venovať sa tejto téme, keď bude príliš neskoro, pretože vlastne takýto je cieľ e, hodnotenie životného prostredia Bo keď sa robí EIA na určitom priestore, už je neskoro, vtedy sa už nepodarí vrátiť zase naspäť. A takisto je to aj nevhodný prístup. Keby, keď sa máme e, venovať danej téme až po tom, čo sa objaví katastrofa. Komisia uviedla, že toto celé môže byť veľkým problém, pretože podľa nášho chápania takéto, toto toto územie má byť e, v sústave Natura 2000. Takže komisia by sa mala zamerať na to, či sú dodržané povinnosti, e, ktoré majú oblasti pod Naturu 2000. Či boli splnené. Natura 2000 nie je vecou, e, ktorá je tu od, od, od včerajšieho večera. Už existuje nejaký čas keď komisia hovorí, že toto nie je Natura 2000, takže netreba žiadnu ochranu, potom to nie je holistický prístup, pretože toto územie má byť súčasťou Natura 2000, ale zatiaľ nedoš, nedošlo k, k deklarácii. Čo sa týka Arhuského dohovoru, myslím, že je dôležité zainteresovať miestnu lokál, miestnych obyvateľov a kolegovia to už uviedli. Čo sa týka štátnej pomoci, chcem pripomenúť komisii, je tu prípad proti Francúzsku a je to e, námorná e, stredomorská spoločnosť, kde, bola, kde bol iba jeden uchádzač, teda iba jediný, ktorý splňal kritéria súťaže a že to neznamená, že nemožno použiť e, štátnu pomoc, lebo ide o súťaž. Neviem teda, e, s touto vedomosťou nie som si istá, či e, možno súhlasiť celkom s vašou argumentáciou. Teda, je tu návrh nechať túto petíciu otvorenú a takisto sa venovať e, ďalšiemu konaniu, ktoré určí, či toto, táto oblasť sa dostane do Nature 2000. Um, napokon by som povedala, že tento prípad je veľmi zaujímavý, pretože táto privatizácia je súčasťou e, balíka e, inštitúcií trojky. Teda chceme od komisie, aby sa venovala komis- um, petícii a žiadame pritom Grécko, aby privatizovala. A teraz hovoríme, komisia, prosím vás, venujte sa tomu. V tomto prípade by sme mali požiadať špeciálnu pracovnú skupinu, nech sa akokoľvek volá, aby sa na to dobre pozrela, pretože sa to týka poškodenia politík, nie teda nás v parlamente, pretože nás nežiadali, ale ide o to, čo robia inštitúcie Európy a, rob, a nastala úplne smiešná situácia a na to si treba dať veľký pozor a Európsky parlament to musí uvážiť, pretože európske zákony musia predovšetkým dodržiavať európske inštitúcie. Ďakujem. Tým sme uzavreli <clears throat> zoznam rečníkov k tejto téme. Nebudem to mať ľahké zhrnúť to, ale s vašou pomocou tak učiním. Ide tu o envirom, nedostatok environmentálneho posudzovania. Nemôžem už vám dať viac času, každý sa už vyjadril, každý dostal rečnícky čas, takže už nemôžem ešte raz vám dávať slovo. V prvom rade my eh, otvorím, necháme petíciu otvorenú. a tej súkromnej spoločnosti, ktorá podpísala tieto kontrakty, by som adresovala list, aby sa vyjadrili k otázkam, ktoré sú v petícii. Osobitne potom, pokiaľ ide o Arhúzsky dohovor, o čo tu ide, je zlyhanie v informovaní dotknutých o podrobnostiach projektu. Projektu, ktorý má priamy dopad na kvalitu života ľudí. O tomto je Arhusský dohovor, a na to sa treba pozerať, kým sa príjmu kroky týmto smerom. Druhý bod, alebo druhý dohovor, ktorý každý takýto projekt by mal byť do, v súlade s florenským e, dohovorom. A to je Európsky dohovor o, o, o územnom plánovaní a tu musí byť e, plný súlad. Ak toto budeme adresovať tej spoločnosti a gréckým orgánom, teda ministerstvu životného prostredia, financií, aby sme požiadali ich názor k tých, týmto témam, ktoré sa tu vyjadrujú. Takisto by som chcela e, zabezpečiť alebo zaistiť, že si uvedomujeme, že ten environmentálny assessment sa udial v plnom súlade so zákonmi EÚ a že smernica sa má implementovať a rešpektovať. Takže to urobíme a nad rámec toho by som chcela príležitostne sme zapojili výbor EKON na e, finančnú stránku celej tejto veci. Je to, kolegovia, priateľné? Ešte niečo? Môžem predbiehať tomu, čo chcete povedať. Vy nemôžeme k tomu prijať teraz rozhodnutie. To sa udeje u, u koordinátorov. Vy si to môžete diskutovať medzi koordinátormi, áno, ale ja chcem doplniť váš návrh. Bude potrebné prehlbiť otázku štátneho dlhu, pretože tie údaje, ktoré sme dali k dispozícii, pokiaľ ide o daňové úľavy. Myslím si, že treba na preskúmať. Komisia by nám mala odpovedať v tomto bode. Mali by odpovedať grecké orgány k týmto rôznym otázkam. Tak to je prvá rozprava, prvý náhľad. Ale keby mať všetky uh, odpovede, mali by sme sa vrátiť k tejto otázke pani Keller o tom hovorila, o tom sme tu diskutovali. Často je tu konflikt záujmov. Sme členom trojky, ktorá nám vnútila túto privatizáciu a súčasne strážca zmluv, ktorý má preveriť, či sa rešpektuje e, rešpektujú zmluv, zmluvy. Tu sme vlastne pokryli všetky tie aktuality. Ďakujem pekne. Teraz to musíme uzavrieť. Ďakujem za to, že ste prišli do nášho výboru. Ďakujem vám. Želám vám e, príjemný návrat a veľa slnka. sa prepe... We will, we will receive it. Do you receive it? Okay. Ďakujem. Uh, Teraz prejdeme e, k ďalšej petícii 1517 z roku 2012. Všetko, čo je v bode 18 našeho programu, this, at this moment, I am really convinced that we need to move on because at, at tu navrhujem 18.13.30. Uh, uh, ja musím ísť na iné stretnutia, nebudú už tlmočníci. Vítam autorov uh, petície. Všetci dohromady máte 5 minút. To je normálny čas, ktorý dávame predkladateľom. Vás je veľa, buď len nech hovorí jeden, alebo hovorte jeden pol minúty, druhý pol minúty. Máte slovo. Začnem teda. Ja tu zastupujem Stefana Giovanniniho. Pri poslednom vypočutí sme sa už videli vo výbore pety. Dohodlo sa, že sa počká na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a ten v bode 43 rozhodol, že pokiaľ ide o otázku, či tieto koncesie môžu byť predmetom počtom, či to môže byť počtom obmedzené, to je článok 12, spadá to pod článok 12 a to by sa malo preveriť a to znamená, že Európska komisia ktorá predložila eh, talianskému štátu eh, obvinenie z porušenia zmluv. Tu sa položili všetky otázky, to sa anulovalo. Európsky súdny dvor potom však v rámci tohoto eh, rozhodnutia postvrdil, že je tu základné pravidlo po stanovení trvania týchto licencií môže byť len vtedy obnovený, keď <clears throat> majiteľ koncesie e, plní príslušné kritériá a, a urobil príslušné investície, aby mohla byť pokračovaná jeho <clears throat> ekonomická činnosť. Súdny dvor má očividne iný názor ako komisia, pokiaľ ide o <clears throat> tieto skutočnosť. Je tu e, ochranný príkaz vo vzťahu k terajšiemu e, majiteľovi tento koncept možno e, vysvetliť slovami komisie, pretože súdneho dvoru, teda keď súdny dvor hovorí, že sú tu pochybnosti, či sa má použiť článok 12 alebo nie, tak sa pozrieme na článok 49 e, k slobode otvorenia prevádzky Ide tu o legitímnu dôveru v e, voči majiteľom týchto koncesí a tu sa hovorí o tom, že je tu cezhraničný záujem. A tento cezhraničný záujem, to hovorí tiež tento rozsudok, máme dočinenia s e, legislatívou únie a tie koncesie ktoré my, o ktorých my hovoríme, tak, tie, tak to je tá línia pred tým dátumom, kedy sa to stanovilo. Teraz má slovo komisia Pavlo Lavaggi. The floor goes to the commission. Slovo má komisia. Ďakujeme. Takže nie komisia, druhý autor petície. Eh, buonasera. Noi concessionari italiani... Dobrý deň, sme e, talianskí koncesionári, ktorí eh, spochybňujú použitie Bolkensteinovej smernice. To je útok na naše základné práva, základné práva občanov, základné právo na prácu, vlastníctvo, pretože Taliansko tu zamýšľa Máme tu súkromné podniky a to je často jediný zdroj príjmov pre naše rodiny. A tu by malo byť verejný postup generácie, ktoré investovali, prídu o svoje domy, o svoje <clears throat> majetky. Často tomu bolo tak, že naše koncesie mali viacero rokov trvania Teraz štát tú smernicu e, vyložil tak, že majú byť tendre, ale jednoducho máme tu 4000 e, km pobrežia, ktoré nie sú e, jednoducho zapojené a tu jeden no, nový koncesionár prichádza a tie e, ciele smernice sa nebudú môcť splniť. Wolkensteinová smernica predsa ne a vychádza z toho, že e, sa majú ničiť dobré pracovné podmienky a podniky. Práve sa mali vytvárať nové pracovné miesta podľa smernice a tie sa dajú len vytvoriť vtedy, keď sa rozvinú tie oblasti v Taliansku, kde Taliansko vie, že je tu, sú tu 4000 kilometrov nesprístupnených pobreží. Tu by sa vedela naša krajina lepšie v Európe presadiť. Teraz máte slovo vy za komisiu. Prepašte, že ste museli čakať. Ďakujem. Samozrejme, komisia e, je v tej pozícii, ktorú zastáva nedávny rozsudok súdneho dvoru a to jednoducho e, sú tri body. Poprvé, smernica o službách sa použije a použitie tejto, tejto koncesie sa spája s dvoma podmienkami. Tu spomenuli aj autory petície. Článok 12 sa použije. Je tu teda e, nedostatok prostriedkov a to majú uveriť národné inštancie a ak sa článok 12 nepoužije, tak je, sa aplikuje zmluva, ktorá hovorí, že musí tu byť v každom prípade určitý cezhraničný záujem. Samozrejme, ako som už povedal, komisia podporuje túto pozíciu. Jediný problém vidíme v tom, ako komisia, a to bol náš postup pre porušenie legislatívy je v tom, že legislatíva, ktorá sa použije v Taliansku, je paušálna, horizontálna pre všetky situácie. Súd tvrdí, že sa musí urobiť preverenie prípad od prípadu. Komisia teda je za preverovanie prípad od prípadu, keď podmienky, ktoré uznáva súd, sa splnia e, pri tendri a komisia je pripravená akceptovať v takom prípade tento postup. Nemôže to byť však legislatíva, ktorá je horizontálne pri, aplikovateľná na, túto, na toto, ale prípad od prípadu. Thank you very much. Colleagues have left the room. Ďakujem pekne. Kolegovia už o opustili eh, miestnosť. Chceli by ste sa vyjadriť? Eh, scusate. Are you a petitioner? You are one of the petition- Ste jeden z predkladateľov petície? Dobre, takže vám dávam slovo. Poprosím, keby ste sa zmestili do dvoch minút. Be very quick. Naozaj veľmi, veľmi stručne, prosím. Príjemný uh, uh, podvečer Flavio Petis sa volám a myslím, že hovorím v mene mnohých kolegov. Zastupujem petíciu eh, na pláži v Rimini Mám bar a reštauráciu. V roku 2000 som to kúpila do Mustafa Abezio bosenského štátneho príslušníka. Aby som teda vám ukázal, že to sa netýka len talianských štátnych príslušníkov, ale ide o všeobecný prístup k týmto e, plážovým zariadeniam v Taliansku. Talianský štát všetky naše práva anuloval e, tí starí koncesionári, to boli často rodinné podniky, mikropodniky, je e, o nás teraz právna neistota, e, sú naplánované výberové E, teda verejné tendre a e, my sa ich zúčastniť nemôžeme, pretože nemáme k dispozícii príslušné prostriedky a e, mnohí sa potýkame dokonca s bankrotom. Čiže je to vlastne nelegálne, čo robí verejná správa a ako sa poskytujú turistické koncesie v Taliansku a mafia v Taliansku investuje veľmi veľa e, peňazí. E, často sú to e, prepraté špinavé peniaze, ktoré sa investujú do turistických zariadení a aj mnoho talianských úradníkov bolo zatknutých kvôli korupcii v našej krajine. Naše podniky ponúkajú veľa služieb, služby aj pre e, verejnosť, ktoré štát nič e, nestoja, napríklad e, záchrana topiacich sa, čistenie pláže, predchádzanie eróziám na plážach. Čiže my naše podniky hájime a bránime možnosť pre naše rodiny za prežiť. Čiže e, prevencia erózie, e, sprchovacie zariadenia, prvá pomoc, to všetko. A my sme tí prví, ktorí e, sa staráme aj o ekologické aspekty. A, ak by správne sa aplikovala Bolkensteinová smernica, potom by existujúce podniky mali istotu, že môžu ďalej existovať a môžeme e, sa e, môžeme rozvinúť aj ďalšie krásne pláže v Taliansku, e, na ktoré ešte koncesie udelené neboli. Je mi veľmi ľúto, musíme, musíme naozaj už skončiť. Prepačte, pani predsednička, ešte jeden aspekt by som chcel vyzvihnúť. V Španielsku už 50, 75 rokov takéto povolenia vôbec neexistujú bez e, toho, že by boli e, takéto verejné tendre. Tam sa rešpektuje súkromný majetok a predsa Španieli a Taliani musia e, mať rovnaké práva a tak je to ustanovené aj v charte základných práv. Takže my by sme chceli, aby naša petícia bola vypočutá aby talianský štát bol varovaný, aby e, tie e, články 7, e, 16 a 17 základnej charty európskych práv Európskej únie dodržiaval pokiaľ ide o ochranu súkromného majetku mm, a kúpeľné zariadenia. Je mi ľúto, ešte by som toho mohol toľko povedať a chcel toľko povedať. Táto úprava nie e, prispieje k tomu, že HDP sa e, zvýši. E, my sme to vybudovali, budovali 50 rokov po vojne. Sme vlastne vzorové podniky na svete a keď chcete takýto podnik vybudovať, to trvá. Každý deň pribúdajú nejaké pracovné miesta a toto celé zničiť sa dá za chvíľočku to e, sú naozaj e, e, veci, ktoré sa mi podarilo vyputovať a dúfam, že v Európskej únii sa postaráte o to, aby som mohol ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz dávame slova kolegom, teda je tu ale len jeden kolega momentálne, takže teraz dám naspäť slovo vám predkladateľom petície. Naozaj veľmi, veľmi stručne, prosím. Chcel by som vyzvať komisiu, pokiaľ som to teda dobre pochopil, komisia je pripravená preskúmať legislatívu, respektíve pripraviť legislatívu, ktorá by nebola horizontálna, a kde by sa to dalo z prípadu na prípad preskúmať tieto koncesie primorské, tak ako aj Európsky súdny dvor konštatoval. aby aj tieto cezhraničné záujmy eh, boli eh, dodržané. Sú to aj zástupcovia eh, talianského zastúpenia na maximálne dva minúty. Nikola Minasi, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem svojim krajanom, ktorí tu predstavili svoju petíciu. Ďakujem aj komisii jediné, čo ako zástupca talianskej vlády by som chcela povedať. Nuž, e, teraz sa súdny dvor vyjadrila. E, sú to dve veci, ktorým sa venuje Taliansko, čiže e, Taliansko musí tam nájsť nejaký spôsob, ako aplikovať tento rozsudok. Potrebujeme nový zákon a sme v neustálom kontakte s komisiou aby sme sa dohodli na tom, ako sa teraz prispôsobíme tomuto rozsudku. Ten problém spočíva v tom, že musíme nájsť rovnováhu medzi jednotlivými e, kritériami, ktoré predniesol súdny dvor, teda ten nedostatok, ten cezhraničný e, záujem e, regiónu. Je to jasné, že je to veľmi dôležité odvetvie pre národnú ekonomiku. Tisícky rodín od toho závisia malé podniky a, a sú tam naozaj aj dôležité aspekty v súvislosti so životným prostredím a jeho ochranou na pobreží, čiže to všetko musí byť zabezpečené. Takže musíme nájsť rovnováhu medzi týmito rôznymi prvkami, ktoré e, konštatoval e, súdny dvor a to teda v rámci aplikácie smernice. Z talianského pohľadu chceme e, konštatovať, že tento rozsudok má e, silný dopad aj mimo e, Talianska. Týka sa všetkých prípadov udelených koncesí pre plážové zariadenia v období, kedy sa pozornosť zameriava na vyrovnanú hospodárskú súťaž a otvorenie sa trhov vo všetkých európskych krajinách, by bolo potrebné preskúmať, ako tieto aspekty sa a inde e, aplikujú. Nechceme, aby e, talianský trh sa musel viac otvoriť než ostatné krajiny e, Mm, a radi budeme e, viesť dialog s európskymi inštitúciami a je dobré, že Európsky parlament upozornil na túto situáciu, teda že venuje pozornosť tejto situácii a že tieto rokovania e, e, budú mať dobré výsledky a dúfam, že sa dopracujeme k vyváženému riešeniu, síce pre všetky členské štáty. Ďakujem vám pekne a teraz sa pokúsim e, uzavrieť tento deň. Máme tu e, čerstvý rozsudok e, súdu a nie je to úplne v prospech tej požiadavky predkladateľov petície. Avšak tie dôvody musia byť veľmi podrobne preskúmané skôr, než sa príjme rozhodnutie. Takže poprosím nás, aby sme nechali petíciu otvorenú. A Obrátime sa v mene výboru na komisiu po tom, čo budeme mať v plnej miere obraz o tom rozsudku, lebo to si e, vyžiada trochu času aké toto posúdenie e, bude v plnej miere k dispozícii, e, tak sa potešíme updateu situácie od komisie a informáciám od komisie, ako zamýšľajú postupovať ďalej. Myslím si, že by sme sa tiež mali pozrieť na skutočnosť, že jedna jedna z našich kolegyň, pani Bizoto, nedávno zniesla tri e, otázky adresované Európskej komisii e, v auguste, teda nedávno to bolo, zatiaľ odpovedť k dispozícii ešte nie, ale som si istá, že by sme sa tiež mali pozrieť aj na tie odpovede, ktoré dostane. Takže e, to takto urobíme. Keď e, bude mať e, to posúdenie od komisie, komisia teda nás bude informovať v plnej miere, tak sa pozrieme e, na to, ako sa bude ďalej postupovať. Takže toľko momentálne. Ďakujem vám, že ste cestovali do tohto ponurého Bruselu z krásneho Talianska. Šťastnú cestu domov a dúfam, že na budúce to bude všetko super so situáciou na plážach, pretože e, Taliansko je veľmi dôležitou súčasťou Európy, najmä pre nás zo severu. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Kolegovia, príjemný dobrý večer. Dovidenia.